programu. Budeme mať jednu rozpravu k otázke na ústu zodpovedanie o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií. Predovšetkým by som dal slovo Malkomi Harborovej na 5 minút. Pán predseda, s vašim dovolením, ja by som chcel navrhnúť, aby sme počkali trochu neskôr počkali ešte teda, pretože je to otázka na zodpovedanie pre komisiu a my sme teda dúfali, že tu bude pán komisár McCreevy. Lebo, lebo pán e, Smechy tu bude, mal byť, e, e lebo ja by som akože očakával odpoveď na otázku, na ktorej pracoval mi pán Nekrivý s jeho týmom, takže ďakujem pekne. No už ja som pôvodne chcel e, privítať pána McRivyho a poďakovať mu za prácu, čo, ktorú uskutočnil doteraz, takže dúfam, že mu rozdáte pozdraví a tak ďalej, ale som teda osobitne rád, že aj pán Bania je tu dnes e, prítomný, pretože je veľmi aktívny členom v našom výbore a je to materiál, ktorý jeho veľmi zaujíma za predpokladu, že parlament schváli jeho vymenovanie do komisie a preto je veľmi dobré, že je aj tu teraz prítomný. Čo sa týka voľného pohybu odborníkov a aj smernica, ktorá sa týka vzájomného uznávania odborných kvalifikácií, je jedných z kľúčových eh, materiálov, na ktorým pracuje môj mm, výbor pre vnútorný trh. A myslím si, že je veľmi dôležité alebo vhodné, že práve o tom to diskutujeme dnes ráno aj s komisiou, pretože je to mimoriadne podstatné z hľadiska um, toho, akým spôsobom e, postupuje transponovanie e, predchádzajúcej smernice, ktorá ešte bola vstúpila do platnosti roky 2002-2005. A mm, aj pr- bolo to osobitne dôležité, pretože pán profesor Monty prišiel do našho výboru v pondelok, aby nám hovoril o tom, aké je jeho posolstvo k predsedovi komisie z hľadiska toho, akým spôsobom bude fungovať budúci vnútorný trh alebo v budúcnosti. A on takisto poukázal na ten problém, že problém e, prečo nefunguje vnútorný trh, je nie, že nedostatok legislatívy. Legislatíva tu je, ale nie je dostatočne donúcovaná. Práve toto musíme zabezpečiť na našom spoločnom vnútornom trhu. A čo sa týka prípadne oznávania odborných kvalifikácií, tak, tak ako jasne aj vyjadruje naše stanovisko, už vieme, že veľké množstvo problémov, ktoré súvisia s týmto vzájomným uznávaním o kvalifikácii. E, tieto zažívajú všetci občania Európskej únie. E, je tu v tejto oblasti skoro najviac e, stiažností v rámci mechanizmu Solvit, ktorý podporujeme aj na vnútroštátnej úrovni. A hrozne veľa ľudí sa cíti byť frustrovanými a z toho, že neuznávajú sa tieto kvalifikácie. Takisto existuje nedostatok eh, komunikácie medzi jednotlivými orgánmi, ktoré sú za túto otázku zodpovedné v členských štátoch. A takisto eh, aj jedna zo štúdií, ktorú skutočne komisia eh, dokazuje, že nedostatok koordinačnej aktivity existuje v rámci toho úsilia pomôcť ľuďom v uznávaní kvalifikácií. A potom takisto je jasné, aj z našej práce, aj z práce iných je, že nedostatočne Ehm, kvalifika- je nedostatočný počet e, kvalifikácií, ktoré sú započítané práve do toho mechanizmu vzájomného uznávania a vlastne mali by sme sa aj na toto pozrieť, akým spôsobom by to malo fungovať aj prakticky, aby to bolo celé jednoduchšie a zo štatistik a informácií, ktoré máme a aj takisto si vypočujeme aj za chvíľku komisiu, že transponovanie tohto nástroja bolo odkladané prakticky v každom členskom štáte a trvalo trvá to oveľa dlhšie, než ľudia očakávali, aby to celé mohlo fungovať. A myslím si, že to je všetko to, čo, dnes je, to ešte navyšuje tú, tú, tú obavu z toho celého, aj keď je to už eh, celé aj tak dostatočne komplexné. A práce práca nášho výboru pre vnútorný trh vlastne sa sústredila na toto za posledných 5 rokov a ja by som teda chcela poďakovať aj kolegom z výboru, ktorí spolupracovali so mnou, že sme sa snažili túto agendu pre e, náš výbor pretlačiť a táto otázka vzájomného uznávania kvalifikácií nie je len samostatná, ale to je súčasť toho, ako my vidíme náš výbor, ktorý neustále musí e, podporovať a pripravovať odporúčania z hľadiska toho, aká kľúčová legislatíva by je potrebná pre fungovanie vnútorného spoločného trhu. My vieme, že pripravuje komisia revíznu správu alebo dočasnú revíznu správu v roku 2011 k tomuto a my, my takisto o tomto návrhu budeme diskutovať aj s našimi národnými parlamentármi. Mali sme k tomu už aj vypočutie, takisto máme aj správu, e, ktorú štatistickú správu a toto všetko je k dispozícii. Takisto my určite pripravíme v roku 2010 aj správu z vlastnej iniciatívy, aby sme teda to posunuli ďalej tú diskusiu. Čiže my sa tešíme, že aj v odpovede komisie bude aj ustanovenie v rámca pre toto všetko, ale to bude len začiatok procesu a som si istý, že potom nový komisár bude môcť odtiaľ naskočiť a spolupracovať s nami tak, aby sme túto legislatívu pretlačili a mohol fungovať, vnútorný trh fungovať lepšie. Predseda, ďakujem pekne, pán Harber. Takže teraz by som dal slovo pánu eh, Pálovi Sameckému, ktorý zastupuje Európsku komisiu. President, I would like to thank the members of the Internal Market and Pán predseda, chcel by som poďakovať členom výboru pre vnútorný trh za to, že nastolili tieto dôležité otázky. Túto otázku, prvne než prejdem ku konkrétnej otázke, chcel by som prejsť eh, k takomu prehľadu. Cieľom tejto smernice je uľahčiť voľný pohyb občanov po eh, vnútornom trhu. Dva roky po transponovaní došlo k ukončeniu transpozície v už 22 členských štátoch. Ďalšie 4 by to mali mať do konca tohto roku. A v tejto fáze však um, sa trochu obávam o Grécko, odkiaľ sme zatiaľ nedostali žiadne informácie. Teda by som sa obrátil na tretiu otázku, to je e, transponovanie. Predstavuje veľmi veľkú výzvu pre členské štáty, pretože sa týka predovšetkých viac ako 800 rôznych e, povolaní a tieto povolania sú regulované buď federálnymi alebo dokonca vnútroštátnymi a rôznymi krajskými um, nariadeniami, ale ani s, súdny dvor neakceptoval um, oddialovanie tej, tejto transpozície legislatívy v prípade šiestich členských štátov. A hlavné obavy, ktoré tu sú, sa týkajú predovšetkým povolaní v oblasti zdravotníctva, architektúry, kde sa, sú kladené vysoké požiadavky na kvalifikáciu v prípade týchto povolaní. Problémy takisto vznikajú aj u tých um, odborníkov, ktorí majú vysokú mieru cezhraničnej mobility, ako napríklad e, sú učitelia alebo um, sprievodcovia oblasti cestovného cestovnom ruchu. E, takže e, komisia žiada, aby bola táto smernica transponovaná e, kompletným spôsobom a teraz sme ešte poskytli aj manuál pre, pre pracovníkov. Ehm, čo sa týka e, solitu, nám je jasné, že aké sú s tým problémy, že je tu nedostatok, e, alebo pomalá reakcia, reak- nedostatočné informovanie alebo informovanosť zo strany národných orgánov, e, nerosť stratené rôzne ehm, materiály a podobne. Takisto migranti niekedy dostávajú nesprávne informácie, potom postupujú nesprávnymi postupmi, ale ten postup, alebo systém Solvit bol bol celkom úspešný pri riešení mnohých sťažností. Ale nie je tu len samotný solovid, ešte sú v všetkých členských štátoch e, národné kancelárie, kde sa môžu občania obrátiť a tieto budú ešte v budúcnosti aktívnejšie. Okrem toho systém vnútorného trhu takisto predstavuje aj médium pre podporu viac ako 100 1200 výmen informácií a takisto už dnes existuje veľmi silná kooperácia medzi členskými štátmi z hľadiska výmeny informácií. A napokon komisia nie je schopná posúdiť, že či existuje momentálne potreba reformovať tento systém. To sa uskutoční počas toho vyhodnotenia ex post, ktorú predpokladá aj samotná smernica a našim zámerom je vlastne urobiť revíziu a vlastne samotná komisia, ktorá bude, ďalšia komisia, ktorá pri nastúpi, rozhodne o tom, ako sa bude postupovať v tomto mm, tejto legislatíve. Predseda, ďakujem pekne, pán Samecký. Teraz by som dal slovo eh, s rečníkom za jednotlivé politické skupiny, teraz pán Lechner. Prezident. Dobré ráno, pán predseda, milé kolegyne, kolegovia. Rok 2005 znamenala, že po viacročnej práci sme ukončili túto správnu smernicu a e, vstúpila do platnosti 2007 vlastne sme ju transponovali a je rok 2009 a je dosť ťažké teraz konštatovať, že sa všade netransponovala. A táto smernica nebola nič nová, čo si podobné existovalo predtým, takže e, chcem pozbiť komisiu, aby ďalej vyvíjala tlak na členské štáty v praxi sme očakávali e, väčší pokrok a nám vlastne o toto ide v tom prieskume. E, je tu mnoho problémov. Poukázali sme na to, že 20 sťažností v e, rámci Solovic sa zaoberajú tematikou a to je závažné. Eh, pán kolega to spovedal eh, správne, eh, kolega Malcolm Harbour povedal, že to je veľmi hospodársky dôležitá téma a ja trošku odbočím od chemika, ale tu ide aj o základné právo slobody občanov, teda keď, sa, keď vstúpia do manželstva alebo z iných dôvodov idú do iného štátu, tak musia mať právo zamestnať sa. Teda je to naozaj vážny problém, ktorý sa týka občanov. A treba ešte dodať, e, tieto veci neprebiehajú bez konfliktov. Je to veľmi komplexná látka, existujú rozličné kultúry a tradície, najmä pokiaľ ide o rôzne povolania e, a potrebné kvalifikácie v jednotlivých povolaniach. Samozrejme, nemožno e, jednoducho automaticky uznávať všetky kvalifikácie ale nám ide o to, aby sme sa dotkli jednotlivých zložitých ťažkých prípadov. A ide nám aj o to, aby sme urobili istý prieskum, a na to je potrebný solvit, či v štruktúrach sú problémy, či sú systémové problémy. Chcem poukázať na to, že táto tematika nikdy nebude ukončená. Je to vlastne trvalá otázka. Samozrejme, stále vznikajú nové povolania, <clears throat> nové oblasti vzdelávania a preto je dôležité pre komisiu aby si to uvedomila ako stálu úlohu. A je potrebná tiež dobrá vôľa členských štátov. A na to chcem apelovať. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Lechner. E, ďalej pani Gepard. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem poznamenať, že je nehanebné, že tu nie je žiaden komisár alebo komisárka pretože tu ide o otázku na komisiu a to je zneváženie parlamentu a to je neslychané a to nemôžeme akceptovať. E, rečnička hovorí, že e, ten, ktorý hovoril za komisiu, nevstal. Takže idem k téme. E, vážení poslanci, kolegyne, kolegovia, ide o E, úniu občanov a ide o právo na slobodný pohyb občanov a právo vykonávať povolanie tam, kde žijú a kde chcú pracovať. A preto sme tieto zákony urobili, aby sme to uľahčili, aby sme jednoducho e, e uľahčili uznávanie vzdelania. A preto je neslychané, že viaceré členské štáty neurobili potrebné kroky na to, aby transponovali tento, tie, túto legislatívu. A tým, že vlastne stále e, znemožňujú, aby občania Európskej únie naplno využívali svoje slobody. A preto treba ešte mnoho vykonať, aj zo strany komisie. Chcem pokázať ešte na jeden bod, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý a ako parlament stále o tom hovoríme. Totiž musíme sa postarať o to, aby sme jednu vec, ktorú sme navrhli, totiž to, že by sme mali vytvoriť akýsi preukaz, európsky preukaz pre povolanie a aby to občania mali v ruke, aby sa s tým mohli voľne pohybovať po Európe. Sú organizácie, ktoré sa o to usilujú, ale bola by to dôležitá otázka aj pre Európsku komisiu, či by sa nechcela angažovať aj v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem, pani Gepard. A teraz má slovo pán Busoji. Ďakujem. Slobodný pohyb osôb je jedno z základných práv občanov Európskej únie. A to samozrejme zahrňa aj voľný pohyb zamestnancov. A to je dôležité pre dobré fungovanie vnútorného trhu. A ako kolegovia pred povedali, Napriek tomu, že smernica bola prijatá v roku 2005, zamestnanci, ktorí sa chcú slobodne pohybovať, majú stále v mnohých krajinách ťažkosti. Ja som osobne videl mnoho takých prípadov. E, boli to problémy občanov Rumunska, ale aj ďalších e, občanov Európskej únie. A e, ja som sa stal spravodajcom pre sieť Solvida, ako sme už počuli Veľká väčšina prípadov, ktoré rieši Solvit, sa dotýkajú fungovania systému vzájomného uznávania odbornej kvalifikácie. Musíme sa na tieto problémy pozrieť podrobne, aby sme videli, čo sa dá zlepšiť. Je tiež veľmi dôležité, aby sa zlepšila komunikácia medzi kontaktnými bodmi aby medzi členskými štátmi došlo k vzájomnému porozumeniu. Členské štáty musia pochopiť, ako fungujú iné systémy, aby mohli byť flexibilné, keď uplatňujú túto smernicu. A je tiež potrebné odstrániť zbytočnú byrokraciu. A tiež je potrebné, aby 5 členských štátov, ktoré ešte netransponovali smernicu a tiež 22 štátov, ktoré transponovali smernicu, ale neurobili to uspokojivo, musia byť navzájom lepšie prepojené a napraviť túto situáciu. Je potrebné lepšie poskytovať služby eh, v rámci vzájomného uznávania odbornej kvalifikácie. Ďakujem vám. Hajder Rühle, nech sa páči dve minúty. Pán predseda, ďakujem pán komisár. Myslím, že sme si E, všetci zajedno v našom cieli. Ide nám o to, aby sa občania Európskej únie voľne mohli pohybovať a aby mohli vykonávať svoje povolanie. Samozrejme, otázka zostáva, prečo táto smernica po štyroch rokoch ešte stále nie je správne transponovaná. E, ja myslím, že je dôležité, aby sme ako výbor spolúčinkovali nielen pri príprave legislatívy, ale aj následne, aby sme sledovali, aké sú dôvody nedostatkov a prečo tu dochádza k meškaniu vzájomné uznávanie kvalifikácie. To nie je jedno, jediná smernica, ktorá pripravuje problémy. Pre nás je to teda určitý e, signál, e, e, e, e keď vidíme, že solid je tým vlastne zaťažovaný, tak sa musíme povedať, prečo tomu vlastne je tak. A na to sú rôzne dôvody. Jeden dôvod je, členské štáty e, váhajú, je tu protekcionizmus a iste tam je mnoho dôvodov samozrejme, ale dôvodom sú aj rozdielnosti v kultúre, v rozličných právnych systémoch. A na to vlastne potrebujeme európsku legislatívu, aby sme prispôsobili tieto odlišné systémy. A smernica vlastne zasiahla presne do toho, čo chcela. A my sa musíme zaoberať tým, či je potrebné niektoré veci urobiť. Teda táto analýza ex ante je vlastne jednou z podstatných úloh pre tento výbor a musí ďalej rozvíjať túto tematiku. Mám tiež otázku komisii, na komisiu. Chcem sa opýtať, prečo vlastne to usmernenie je zverejnené až po 4 rokoch. Mohlo to byť dávno predtým. Samozrejme to vítam. Určite to bude užitočné. Prečítalo si, si to, ale bolo by dobre, keby to bolo bývalo skôr. A potom sa chcem e, pripojiť k otázke pani Gepard, teda e, čo sa stane s tým nápadom toho európskeho e, zamestnaneckého preukazu. To by bolo totiž veľmi dôležité. Ďakujem vám. A teraz jedna minúta. E, pán e, Bielan. E, Ďakujem pekne. V časoch krízy, v časoch, ktoré postihli Európsku úniu, sa ukazuje, aké dôležité pre naše fungovanie je mať dobrý vnútorný trh. Ešte sme neukončili vytvorenie správneho vnútorného trhu so slobodami migrácie pristahovalectva, ktoré okrem iného táto smernica zaručuje. Naozaj je to znepokojujúce, že po celých rokoch po prijatí smernice ešte stále v štyroch členských štátoch nebola prijatá a nefunguje v praxi a mnohé členské štáty ešte pred 20. oktobrom 2007 nevykonali náležité kroky. A to je moja otázka. Prečo sa táto smernica neprijala v tých štyroch štátoch a čo presne ste urobili na to, aby úplne všetky členské štáty transponovali túto smernicu včas? Po druhé, kedy budete publikovať správu o vyhodnotení transponovania tejto smernice? a aké budú závery z takejto správy, kedy bude rozpráva k takejto správe. Smernica o službách e, by mala byť už tiež implementovaná, lenže už v parlamente vieme, že mnohé členské štáty neschvália príslušnú legislatívu, ktorá by slúžila transpozícii na čas. A čo sa týka záležitosti pristahovania zdravotných sestier do iných štátov, ktorá je dôležitá pre Polsko. Myslím si, že harmonizácia, ktorá by ako podklad vyžadovala školenia zdravotných sestier, tiež e, sa chcem spýtať, čo ste urobili preto, aby toto fungovalo a aby zdravotné sestry z východnej Európy sa mohli uchádzať o zamestnanie. Slovo má Andreas Schwab, dve minúty. Eh, chcem sa poďakovať eh, komisii. Eh, chcem pokazať na to, že podľa medziúčenciálnej dohody medzi komisiou a parlamentom išlo vlastne o smernicu o službách. Na to som sa pozrel pred troma mesiacmi, keď sme o tom hovorili v Bruseli. Tak, tam sme sa dohodli, že pri zložitých otázkach sa dotýk, tejto otázky venuje komisár a preto chcem apelovať v mene parlamentu na zástupcov komisie, aby e, skutočne pripísali potrebnú vážnosť e, tejto téme. Tu nejde o foralizmus, ide o to, že táto otázka je eminentne politická, dôležitá otázka pre občanov Európskej únie. E, hovorili sme o hospodárskom a politickom význame a to všetko môže fungovať len vtedy, keď sa budú vzájomne uznávať kvalifikácie. Pre mnohých ľudí e, to znamená pocit bezmocnosti, keď majú e, pocit, že ich zamestnávateľia majú isté nesúlady e, v uznávaní ich zamestnania a ich kvalifikácie, keď prekročia hranice. Tu je množstvo prípadov, napríklad v prihraničných oblastiach medzi Nemeckom a Francúzskom, ale to nie je jediná problematická oblasť. Títo ľudia vlastne e, sa cítia byť bezmocní a e, samozrejme je jasné, že všetky problémy nevyriešime z večera na ráno, ale to bude trvať e, veľmi dlho, bude to trvalá úloha, na to ukázal pán Lechner. Ale našou úlohou zostáva, aby sme týmto, týchto občanov brali vážne. A myslím, že k tomu patrí aj to, aby Komisia tomu pripísala potrebný význam. Dúfam, že s novou komisiou sa posunieme vpred a prosím vás, aby ste to odkázali príslušnému generálnemu rediteľstvu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pán Šváb. Teraz by som udelil slovo pani Vernie na 2,5 minúty. Vážený pán predseda, kolegovia, už sme tu hovorili o implementácii smernice o službách. A teraz hovoríme o smernici o odbornej kvalifikácii. Je to kľúčový príklad toho, že členské štáty nesplnili termíny, dokedy mali transponovať túto smernicu. A ak táto smernica má naozaj predstavovať solidnú bázu pre vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií. Znamená to, že sa práca nevykonala, niektoré povolania, profesie sa nevzali do úvahy, napríklad v školstve, pri vzdelávaní na stredných školách. Je to viditeľné a to iba spôsobuje problémy pre občanov. Čo sa týka zdravotníctva, tam je to ešte jasnejšie. Zoberme si napríklad francúzske pôrodné asistentky. Prečo by mala byť situácia vo Francúzsku iná ako v in- ostatných krajinách? Vo Francúzsku pôrodná asistentka nemá tú istú kvalifikáciu a nemôže predpísať lieky. Do tohoto by sme sa mali naozaj pustiť, pretože to potom znamená, že, že voľný pohyb osôb nefunguje tak, ako keby mal. A to je uholný kameň niečoho, v čom by sme mali urobiť zlepšenia. Potom tu máme záležitosti jazykov a harmonizácie kvalifikácií. Tu by som rada spomenula fakt, že zdravotníci potrebujú európsku kartu, čo je veľmi dobré pre zdravotníkov a služby, aj pre pacientov. A rada by som, aby takáto karta platila aj pre iné profesie a aby nám občania dôverovali, že vieme riešiť ich problémy. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo pani Parvanová na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, kolegovia, keď hovoríme o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií a dobrom fungovaní vnútorného trhu, musíme sa zaoberať súčasnou situáciou v zdravotníctve, pretože obe tieto smernice sú dôležité pre tento sektor. Implementácia tejto smernice vyžaduje ďalšie opatrenia, to znamená vzájomné uznávanie nielen diplomov, ale aj odborných osvedčení o zdravotnej kvalifikácii. Smernica o službách potrebuje aj jazykové zručnosti a takisto schopnosť, spôsobilosť e, poskytovať veľmi dobrú zdravotnú starostlivosť. Znamená to, že medzi členskými štátmi panuje dôvera, e, existuje tu registrácia zdravotníkov, existujú tu spoločné databázy a výmeny údajov. Myslím si, že iba takto by mohli vzniknúť spoločné štandardy pri uznávaní spôsobilosti a zručnosti v odbore. Toto všetko sa týka verejného zdravotníctva, zdravia verejnosti a myslím si, že by sme mali e, zlepšiť aj usmernenia pri obehu tovaru v tomto sektore. Poskytovanie zdravotníckých služieb je dôležité aj pri nových technológiách, kedy, z ktorých môžu vyvstávať kontroverzné praktiky, ako sú napríklad konzultácia hľadanie rád u lekárov na vo virtuálnom svete elektronickou komunikáciou. Som si istá, že mobilita zdravotníckých profesionálov musí byť zaručená všetkým európskym občanom, prístup k zdravotným službám, vysoká kvalita poskytovaných služieb sú veci, ktoré treba zabezpečiť a členské štáty musia zvážiť, že národné zdravotnícke služby trpia tým, že trpia odlivom profesionálom, profesionálov a neposkytujú ani už tie základné zdravotné služby, sú týmto ohrozené. Ďakujem pekne. Teraz má slovo ďalší rečník. Ak by sme chceli, aby naši občania boli mobilní, musia mať zabezpečené, aby ich odbornosť, aby ich kvalifikácia bola uznaná a aby im pod nohy nehádzal nikto polena v iných krajinách, do ktorých sa pristahujú alebo v ktorých pracujú. Myslím si, že existuje veľa právnych úprav, ktoré upravujú, ako sa uznávajú kvalifikácie. Je to však výzvou, aby ako sa vyznať v takomto bludisku rozličných systémov a právnych úprav. Preto včasná implementácia smernice, o ktorej hovoríme, je istou dimenziou tejto rozpravy, ktorá je síce dôležitá, ale nezabúdajme aj na problémy, ktoré vznikajú z nedostatku vzájomnej dôvery medzi jednotlivými členskými štátmi, pretože neveria vzájomne vo svoje vzdelávacie systémy, vo svoju štátnu administratívu. Tu všade treba vybudovať lepšiu dôveru. V poslednom volebnom období, v predchádzajúcom volebnom období sme diskutovali o profesionálnej karte odborníka. Takýto dokument by mal uľahčiť voľný pohyb osôb a nemal by byť prekážkou takéhoto pohybu ešte ďalšou prekážkou vstupu na spoločný trh. Dámy a páni, o 10 dní uplynie termín implementácie smernice pre služby. Tieto dve služby, e, prepačte, smernice sú istým spôsobom vzájomne komplementárne. Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií je úspechom a je veľmi dôležité, aby sme ďalej tvrdo pracovali a aby sa obe tieto smernice implementovali. Ďakujem. Pani poslankyňa, pán Korea de Campos, 5 minút. Ďakujem, pán predseda. Zájomné uznávanie odborných kvalifikácií bolo konsolidované v jednej právnej norme, ako vieme, ktorá zahrňa 50 smerníc a to vytvára praktické problémy pri implementácii pre členské štáty. Tieto ťažkosti sú známe a Komisia by mala vytvoriť zoznam kritických bodov a analyzovať oblasti najväčších problémov, keď aplikuje tento veľmi dôležitý nástroj vnútorného trhu. Protekcionizmus na rozličných úrovniach je badať a nie je prekážkou len voľného pohybu osôb, ale aj prekážkou pre rozvoj vnútorného trhu. Musíme identifikovať sivé zóny, aby táto smernica bola skutočne efektívna v praxi a nebola poškodená. Únia musí urobiť možno aj to, čo členské štáty nechcú urobiť, ak úsilia Európskej únie pomôžu proti protekcionizmu. Táto smernica musí vychádzať z vzájomného uznávania odborných kvalifikácií v sieti Solvit a Eurest, aby sme vybudovali kontaktné body, ktoré efektívne fungujú a aby sme túto smernicu zrealizovali v súčinnosti so smernicou o službách. Ďakujem, pán Kach. Minúta. Ďakujem, pán predseda. Najväčšou témou, ktorá ovplyvňuje realizáciu tejto smernice v praxi, je nedostatok vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a nedostatok záujmu štátov je, sa odráža v nekonsistentnosti, s ktorou sa venujú štáty systémom na vnútornom trhu. Často tieto systémy sa naozaj využívajú s veľmi s rôznou frekvenciou Informačný systém funguje dobre len vtedy, keď všetky členské štáty ho používajú rovnakým spôsobom, keď sa dáta e, modernizujú, keď existujú referenčné body pre všetky členské štáty, aby všetky informácie, ktoré sú v systéme potrebné, plynuli do systému. Až vtedy táto smernica bude skutočne fungujúca v praxi, ak toto bude fungovať. Mohla by nám komisia povedať, aký má akčný plán, aby túto smernicu naozaj implementovala a aby naozaj podporovala koncepciu trhu, ktorý funguje pre všetkých a aby sa táto záležitosť neinterpretovala len ako zbožné želanie. Catherine Stylen, Styler. Kým prejdem k svojej otázke, musím povedať, že sme tu veľa hovorili o systéme Solvit. Na poslednom výbore IMCO sme hovorili o financovaní centier pre Solvit a myslím, že pán Burney e, treba vziať na vedomie pred vypočutím, že existuje v istom veľkom členskom štáte problém s e, mechanizmom Solvit a my by sme radej, radšej, radšej videli, aby fungoval výborne. V oblasti zdravotných odborníkov čo sa týka od ohrozených pacientov a extrémnych prípadoch, kedy môže prísť aj k úmrtiu, myslím si, že e, príslušné orgány musia proaktívne konať a efektívne zdieľať informácie e, medzi zdravotnými profesionálmi, aby bezpečnosť pacientov nebola ohrozená kvôli mobilite na pracovnom trhu. Myslím si, že takéto zdieľanie informácií je možné, ale len vtedy, ak príslušní regulátori rozbehnú registre, takže radšej by sme mali komunikovať s týmito ustanovizniami tak, aby sa kompetencie v odbore neznižovali. Ďakujem pekne za, naš, za odpoveď na moju otázku. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, teraz prejdeme na e, časť Catch the Eye, kde každý môže dostať jednu minútu. Um, mám e, šest žerostí o slovo. Teraz prvému dávam slovo Filipovi de Bovinovi na jednu minútu. Pán predseda, veľa vecí sa povedalo a o, ten, o tejto téme a som veľmi rád, že diskutujeme o systéme vzájomného uznávania kvalifikácií. Otázka je, že prečo sa to ale tak ťažko presadzuje v praxi a dôvodom predovšetkým je, že je to veľmi zložitá záležitosť, ktorá sa potýka s veľkými problémami v praxi. E, ja tu mám niekoľko poznámok, čo spôsobujú tie problémy. Predovšetkým je to jazyková bariéra, E, potom je to e, aké ťažké je vlastne preukázať platnosť e, diplomu a po tretie je to rôznorodosť vzdelávacích systémov v členských štátoch. A ja si myslím, že asi by bolo dobré, keby sa Európska komisia aj obrátila na členské štáty s tým, aby pre každé povolanie alebo pre každú profesiu zvolili, vytvorili nejaký orgán, alebo inštitúciu, ktorý by mohol analyzovať dosiahnuté vzdelanie v každej profesii. A na základe toho by potom mohla vzniknúť spoločná európska certifikácia takým spôsobom, aby odborníci, ktorí majú určitú úroveň vzdelania, mohli pokračovať aj v ďalšom vzdelávaní. Pán Melov, na jednu minútu monsieur le président monsieur le commissaire chers collègues la belgique fait partie des cinq Vážení kolegovia, Belgicko je jednou, z tých piatich členských štátov, ktoré sa tu dnes spomínali, ktoré ktoré ešte smernicu netransponovali, avšak podľa informácií, ktoré mám už v dispozícii, ešte treba vyriešiť problémy, ktoré sa týkajú um, profesí v oblasti cestovného ruchu. Belgicko takisto má problémy, ktoré tu už boli spomínané, to sme už počuli, že zlá transpozícia alebo neúplná by bola ešte horšia, e, tak e, by som chcel sa obrátiť na komisiu, aby pomohla členským štátom s transponovaním tejto legislatívy, pretože je potrebné zabezpečiť slobodu pohybu pracovníkov, čo sú hlavné ciele, ciele tejto smernice. Predseda, ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Kelly. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. všetkým by som chcel poďakovať pánovi Smetovi za jeho novinku prácu. Myslím, že všetci súhlasíme s tým, že táto téma, o ktorej tu dnes diskutujeme, mala platiť nielen v rámci EÚ, ale po celom svete. O tomto sme diskutovali aj spolu s delegáciou proste aj s Kanadou. E, pretože to je možno, že utopistická situácia, ale musíme zabezpečiť, e, aby mali samozrejme kvalifikácie e, rovnaký, rovnaký štandard po celej EÚ. A v niektorých krajinách, kde študenti nedosiahli um, ešte vzdelávací štandard, môžu ísť do inej krajiny a môžu e, dostať e, kvalifikáciu tam. Takže to je základná podmienka, aby boli rovnaké podmienky, pretože keď to bude všetko rovnaké, tak už nebudú môcť e, byť žiadne dôvody k tomu, aby niekto odmietol vzájomné uznávanie, aby sme konečne mohli zabezpečiť našu túžbu voľného pohybu pracovnej sily. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Hlási sa ešte jeden ďalší pán Kelly na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že nespôsobuje to veľký problémy, že tu máme dvoch Kellyov Ehm, samozrejme, už bolo povedané, že členské štáty sa musia spojiť, keď chcú eh, vzájom uznávať kvalifikácie a viaceré členské štáty to vzali vážne a niektoré nie. Čo sa týka cezraničného obchodu, a z vnútorného trhu, tieto ešte sa vonkoncom nedostali tam, kde by sme ich chceli mať. Eh, keď chceme zlepšiť cezraničný obchod, musí v sebe, za sebou niesť aj cezhraničný pohyb pracovných síl, eh, keď sa pozrieme napríklad len čisto na výrobnú stránku, len export napríklad z Írska bol, tvorilo veľmi dôležitú časť hospodárstva, ale takisto aj veľmi veľa ľudí prišlo do Írska pracovať, ale vyžadovalo si uznávanie kvalifikácie. Takisto to platí aj pre služby, ale keď sa neuzná kvalifikácia, tak to pre mnohých jednotlivcov predstavuje obmedzovanie ich pohybu a súhlasím s kolegami, že dostatočne veľa členské štáty nerobia preto, aby sa tento systém mohol využiť a je potrebné určiť osoby zodpovedné v členských štátoch za to, aby sa to presadilo čo najskôr. Ďakujem pekne. Teraz mám slovo pán pán Nistelroj na jednu minútu. Ďakujem pekne. Chcem počiarknúť, to, čo tu ide. E, totiž e, máme nedostatok špecializovaných povolaní. E, rozvinul sa tu skutočne obchod s kvalifikovanými pracovníkmi a s tým môžu vzniknúť aj spojené ťažkosti. Napríklad v oblasti bezpečnostnej. Napríklad ak myslím na také odvetvia, ako je chemický priemysel. Tam samozrejme je dôležité povedať, že máme nedostatočný dohľad na tieto odvetvia. A tu sa chcem opýtať pána komisára. Zaoberá sa vôbec touto otázkou komisia? A čo sa tu dá zmeniť? To je naozaj čosi veľmi problematické. To je neželateľný fenomén e, a tomu musíme predchádzať. Ďakujem, pán Cver. Jedna minúta. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, ctení kolegovia. My sa tu dnes venujeme veľmi dôležitej téme a to je vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií v rámci EÚ. A je to naozaj veľký problém, pretože e, kvalifikácie sú naviazané na vzdelávacie systémy a takýchto máme minimálne 27 v našej Európskej únii. Možno, že niektorí z vás sa pamätajú, že minulého roku v marci sme vytvorili Európsky kvalifikačný rámec. A bol to mechanizmus, alebo je to mechanizmus, ktorý umožňuje vzdelávacím systémom, aby boli e, komparatívnejšie, porovnateľnejšie. Ale problémom s týmto rámcom, problém tohto rámca je ten, že členské štáty ho neimplementovali respektíve ho neimplementovali v úplnosti či v celosti, ani to nikto nepoužíva ako nejaký nástroj na porovnávanie jednotlivých vzdelovacích systémov a myslím si, že členské štáty stoja pred veľkou úlohou budúcnosti a keď chcú túto, tento rámec prijať, ktorý bol schválený na úrovni EÚ e, inštitúcií, tak potom by to vzájomné uznávanie kvalifikácií bolo oveľa jednoduchšie. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem pekne. Tak e, teraz by som dal slovo zástupcovi komisie, pánovi Sameckému. Uh, my apologies to you, Mr. President, to you. Ďakujem vám, pán predseda. Cení členovia e, ja sa ospravedlňujem za to, že moje prvé vystúpenie možno, že nebolo úplne dokonalé, e, kvôli tomu, že nemám dostatočné znalosti v tejto oblasti a že bolo príliš skoro. Ja chcem pripomenúť, že komisia podporovala členské štáty pri príprave transpozičných opatrení e, smernice. My sme tiež veľmi bdele sledovali, ako sa transponuje e, táto smernica. Vydali sme usmernenie v roku 2007 a tiež sme pripravili dokument o e, trhových systémoch a tiež sme vydali kódex správania, etický kódex, e, ktorý bol vydaný tento rok a minulý rok sme, e, sme e, podali niekoľko prípadov Európskemu súdnemu dvoru a vydal, súdny dvor vydal 6 rozhodnutí a z toho vznikol aj dokument, ktorý vlastne napomáha aj občanom a tiež podnikateľom. Takže aby som to uzavrel, e, ja sa vám chcem poďakovať za všetky vaše otázky a poznámky a e, obzvlášť pánu predsedovi Malkovi Háborovi, ktorý e, nám podal cenné vstupy. A samozrejme, očakáva sa teraz od členských štátov, aby konali a komisia chce vytvoriť zvláštny vzťah v tejto oblasti s parlamentom pri spracovaní tejto otázky a Samozrejme, sme ochotní aktívne diskutovať o tom, ako smernica funguje a ako čo najlepšie e, zohľadniť meniace sa prostredie v budúcich rokoch. Ďakujem. Ďakujem vám pekne. A tým sme sa dostali na koniec rozprávy e, k tomuto bodu. Prejdeme k ďalšej otázke. Dotýka sa to kóznej politike po roku 2013. A teraz dávam slovo autorke otázky pani Hübnerovi. Ďakujem, pán predseda.